diskusii. Ak nemáte pripomienky, tak vyhlásim ju za prijatú. A teraz vyhlásenie, písomné vyhlásenie 78 e, 2009, tu ide o pani Jaroka, pani e, Göring-Dodenberg a ide tu o boj proti rakovine prsníka. E, toto vyhlásenie podpísala viac ako polovica poslancov parlamentu a na základe e, článku 123 toto vyhlásenie bude preskúmané a v budúcnosti E, bude k tomu pripravený protokol, ktorý bude priložený k zápisnici našej schôdze pani Lin. Ďakujem. Chcem e, podporiť túto deklaráciu 71 o rakovine prsníka. Viete, že je to jedna z najčastejších e, príčin úmrtia žien v EÚ medzi 35. a 49. rokom života. Chceme rozširovať prevenciu a skorú, skorú diagnózu tejto choroby a ja dúfam, že toto písomné vyhlásenie bude krok vpred k tomu, aby sme začali konať na úrovni celej Európskej únie, aby sme konečne zastali tie hrozné dopady tejto choroby rakoviny prsníka na obyvateľstvo. Ďakujem našej kolegyne, ako aj všetkým kolegom, ktorí toto uznesenie alebo teda vyhlásenie podpísali počas plenárky 17. decembra. Parlament vtedy predložil návrh na zbavenie imunity poslanca Migaľského. Došlo tu k listu, ktorý